Ide o Gambiu. Máme tu viacero autorov uznesení, takže teraz dostane slovo minútu a pol pán Sebastian. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, pani komisárka. Myslím, že si musíme pogratulovať, že máme dnes tento bod na bode programu s takou podporou ľudské práva v Gambii, nedostatok demokracie, riziko prenasledovania nelegálneho <clears throat> zadržiavania a mučenia, ktorým trpia mnohí občania len preto, že sú iní alebo kritickí a to, že sú iní ako komunita LGBTI. A to všetko žiada od nás, aby sme to odsudili, ale musíme ísť ešte ďalej. A preto je rozhodujúce podľa nás, aby v tomto vyhlásení bola aj výzva k akcii e, zastúpenia EÚ v Gambii, aj Africkej únie a ďalších organizmov, aby konali in situ, aby dozerali a potierali akékoľvek porušovanie ľudských práv. Je tiež rozhodujúce, zmrazenie akejkoľvek európskej pomoci e, prezidentovi Jame, ktorý prekonal a prekročil všetky akceptovateľné limity. E, národ Gambie predsa nemôže trpieť kvôli postojom ich e, vladárov Niekoľko tisíc žiadateľov o azyl prišlo v roku 2015 do Európy z Gambie. Predstavte si tú vzdialenosť a to utrpenie týchto ľudí, kým sa dostali až do Európy. Nepotrebujeme viacej údajov. Aby sme vyriešili túto humanitárnu krízu, musíme konať. Pán Korau, na jednu minútu. Ďakujem. V Gambii sa brutálne realizuje um, moc, ktorý, uh, diktátorom, ktorý potláča demokraciu. V 94. prezident Diame sa dostal k moci vďaka vojenskému prevratu a podporuje korupciu, klientelizmus. A teraz v Gambii uh, prevládajú uh, len strach a násilie, sú prenasledovaní všetci predstavitelia opozície alebo komunity a menšiny. Bol e, aj na návšteve v Bielom dome a, e, a absolútne nikto neberie do úvahy práva a potreby zadržiavaných. Žiadame, aby Gambia ratifikovala dohovor OSN proti mučeniu proti degradujúcemu, e, tak degradujúcim aktivitám. Rečník bol prerušený. Ďakujem. Poprosíme tu... Pre tlmočníkov treba v budúcnosti hovoriť pomalšie. Teraz zostane slovo pán Demesmacher. Ďakujem. Gambia E, vlastne vidíme v tejto situácii, aká sa tá situácia zhoršuje. Prezident tejto krajiny je najhorším diktátorom, o ktorom sme ešte doposiaľ nepočuli. Ako by sme mali počuť, nemôžeme uh, hovoriť otvorene. Tajné služby vlastne sejú a rozsievajú zlo v celej krajine a prezident robí aj zo žurnalistov svojich nepriateľov a Prezident má luxusnú víru v Spojených štátoch amerických, zatiaľ čo ľudia utekajú z tejto krajiny, a to v nebezpečných členoch. Prezident minulý rok vyhlásil krajinu za islamskú krajinu a vlastne vyradil ústavu z platnosti. Musíme sa viac sústrediť na Gambiu. Ďakujem, pán Panzeri. Grazie, Ďakujem, pani predsedajúca. V Gambii kráľuje um, <clears throat> duch násilia a napriek Gam, tomu, že Gambia má nízky počet obyvateľov, tak figuruje medzi prvými krajinami, ktoré sú krajinami eh, pôvodu mnohých utečencov. Predstavitelia opozície a občianskej spoločnosti sú neustále e, zastrašovaní a prenasledovaní. Arbitrárne zadržiavanie sú na dennom poriadku, rovnako ako mučenie a iné neludské e, konanie. Bez pochyby EÚ musí podmieniť akúkoľvek ekonomickú pomoc e, rešpektovaním ľudských práv. Je potrebné, aby EÚ sa zaviazala spolu s Africkou úniou k monitorovaniu väzení a, a za akých podmienok tam žijú väzni aby sa venoval tiež problematike eh, komunity LGBTI. Pani Sera Rodríguez, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. Gambia je jednou z najmenších a najchodobnejších krajín v Afrike Chudoba je e, naozaj e, rozsiahla a hlavne na vidieku a sú to hlavne ženy, ktoré ňou trpia. A žene sú tiež zodpovedné e, za 40 poľnohospodárskej produkcie, ale nemajú žiadne vlastníctvo ani nemajú žiadnu rozhodovaciu moc. Ebola spôsobila obyvateľstvu aj hospodárstvu obrovské škody. EÚ zrušila pomoc 14,2 eh, miliónov eh, dolárov pomoci v roku 2014 a potom aj tak peniaze, ktoré im idú, tak idú na platenie úrokov za dlh eh, Gambijská vláda by mala prestať s represáliami a mala by začať rešpektovať ľudská práva a EÚ by mala prispievať k tomu, aby gambijský národ a hlavne ženy sa dostali z chudoby. Ďakujem, pán Zdechovský, máte minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Gambia nie je jedinou krajinou západnej Afriky, kde bezpečnosť a stabilita sú stále horšie. Zhoršuje sa situácia, Porušujú sa tu základné ľudské práva, napríklad sloboda náboženského vierovýznania, predovšetkým ide o kresťanov. Ide tu častokrát o nelegálne zatýkanie ľudí, mučenie a týranie ľudí. A o slobode vyjadrovania sa nemôžeme v tejto krajine vôbec hovoriť. Takže súhlasím s tým, že Európska únia znížila finančnú pomoc tejto krajine a robí tlak na režim, aby sa situácia začala riešiť. Európska únia a delegácia v tejto krajine musia viac dohliadať na ľudské práva, aby sa rešpektovali, aby sa začalo hovoriť s opozíciou. Ak tu budú nedostatky aj naďalej, musíme prijať konkrétne kroky a musíme zmraziť finančnú pomoc. Ďakujem, pani Vautmans. V uznesení máme viaceré rozporné body ohľadne toho, čo sme tu dnes počuli. Na jednej strane treba lákať turistov a na druhej strane to odstrašuje turistov. Gambia je jedna z najchudobnejších krajín sveta a nemá čo ponúknuť mládeži, preto mladí ľudia hľadajú lepší život inde. Je tu dlhý zoznam zneužívaní, prípadov zneužívania, týrania. Demonstranti sa snažili preukázať svoje práva na ulici, ale skončilo to celé v krvi prelievaní. Nie je tu sloboda prejavu, predstaviteľa humanitárnych organizácií, takisto komunita LGBT je ohrozená, je tu týranie, je tu klíma teroru a preto musíme v rámci Africkej únii spolupracovať s občanskou spoločnosťou tejto krajiny, aby sa umožnil mierový proces, pretože vyzerá tá krajina ako krajina snov pre turistov, ale pre obyvateľov je to horor. Ďakujem pekne. Pán Venta. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Gambia je jedna z 15 najchudobnejších krajín sveta a je závislá od medzinárodnej pomoci, aj od pomoci Európskej únie. Kvôli nedostatku ľud- dodržiavania ľudských práv Európska únia znížila pomoc, to znamená štvrť populácie môže e, trpieť hladomorom v budúcnosti. Prezident Jama v decembri sa bude snažiť e, dostať na tento post opätovne po piatý krát už. Úrady už hrozia opozícii teraz a potenciálnym kandidátom. Sú tu zatýkačky novinárov a e, takisto predstaviteľov humanitárnych organizácií a takisto sa takýmto spôsobom postupuje aj proti opozícii vo všeobecnosti. Gambia potrebuje okamžitú okamžité zriadenie výboru nezávislých volieb. Pán Martin, nech sa páči, máte minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Mo- medzi mojimi voličmi mám aj obyvateľov, ktorí odišli z Gambie, ktorí odišli z tých, pred týmto strašným režimom. Gambia na hlavu má viac migrantov ako akákoľvek krajina vrátane Sýrie taká zúfalá situácia v tejto krajine je. Nevidíme to, pretože Gambia je malou krajinou, ale v absolútnych číslach je síce malá, ale relatívne tá populácia, e, ako hovorím, utečencov je tu veľa. Musíme urobiť viac, ako povedali ostatní rečníci, musíme znížiť pomoc, ale uvedomujeme si, že musíme uplatniť e, článok 39, musíme zaslať jasný demáš do Gambie, aby ak neprepustia aktivistov, ktorí boli zatknutí, ak sa neskončia týrania, ak neprestane tajná služba s brutalitou a týraním, tak Európska únia pre, preruší totálne vzťahy s touto krajinou. Tento signál z našej strany musí byť jednoducho jasný. Je to brutálny režim a vyžaduje si brutálnu reakciu. Ďakujem pekne, teraz chcem slovo pani Besera. Pani predsedajúca, pani Jourová, ďakujem kolegom za toto naliehavé uznesenie, ktoré je kompletné a o ktorém dnes budeme hlasovať, ale je naozaj ťažké si myslieť, že diktátor, ktorý je už 20 rokov pri moci a ktorý hrozí homosexuálom, že im dá oťať hlavu, že by e, bol ochotný reagovať na naše požiadavky, ale rada by som zanalizovala naše možnosti v EÚ, ako pomôcť obyvateľstvu, ktoré je v najťažšej situácii v Afrike. Gambia je medzi 15 najchudobnejšími krajinami e, vo svete, e, je krajinou pôvodu najväčšieho počtu utečencov. Ich ale zároveň sa táto krajina stala aj um, krajinou sexuálneho raja. Myslím, že e, aj tento e, rok bude príležitosťou, aby sa obyvatelia Gambie e, v uliciach prejavili. Mali by sme pomôcť rôznym spôsobom, napríklad počas volieb vyslať volebnú delegáciu do Gambie. Pani Gill. Um, Tiež e, ma veľmi znepokojuje situácia v Gambii. Minulý mesiac e, brutálne zatkli mierumilovných demonstrantov, týranie, e, zahynul v väznení aj jeden z vodcov opozície. Veľké porušovanie ľudských práv, boj proti zastancom ľudských práv, zastancom práv osôb LTBGTBI, asi 8 e, e, miliónov eur kvôli e, pomoci, kvôli zlému, zlému, zlému postoju k právam a legislatíve proti gejom bolo po, pozastavené. Preto si myslím, že je dôležité, aby sme naďalej pokračovali, ale tí, ktorí našli odvahu viesť boj proti Eh, utláčaniu, ale musíme tiež tu spolupracovať s Africkou úniou. Tiež ma znepokojujú dopady na eh, voľby. Môžu ľudia bez eh, strachu voliť? Je to zaručené, myslíme si? Ďakujeme, prerušuje rečníčku pani predsedajúca. Teraz máme pred sebou proces HDI. Pán Polčák má na čas e, minútu. Ďakujem pani predsedkyni za udelení slova Ďakujem za slovo. <clears throat> Súhlasím s predrečníčkou. Naozaj by sme mali podporovať práve Africkú úniu a tie, tých konkrétnych činiteľov, ktorí sa zasluhujú o opozičný hlas v tejto krajine. Aj po reštrikcii podpory Európskej únie tejto krajiny ide 30 miliónov dolárov v roku 2015 až 16 EÚ je najväčší poskytovateľ pomoci tejto krajine. Ja sa pýtam, či je to pre nás priateľné, aby sme podporovali vládu krajiny takýmito čiastkami z celkových 900 miliónov dolárov. Ich ročného HDP, tých 30 miliónov, je pomerne vysoká čiastka. Myslím si, že by sme nemali podporovať práve vládu, ktorá sa k svojim obyvateľom chová takto hanebne ale len vybraných e, predstaviteľov opozičného hnutia Západa Európsku úniu samozrejme. Na minútu pani Kaliete. E, e, Ďakujem, pani predsedajúca. Po smrti Solo Sandeng nemôžeme viacej telorovať arogancia, s ktorou bezpečnostné jednotky v Gambii systematicky realizujú represálie akéhokoľvek hlasu, nesúhlasu v krajine. Týmto uznesením chceme povedať koniec retorike nenávisti, ukončiť s arbitrárnymi e, zadržiavaniami ľudí. Ide o nedostatok demokracie v krajine, ktorá by čoskoro mala mať voľby. Je tam e, problém so základnými e, slobodami dochádza ku kriminalizácii komunity LGBTI, k mučeniu. Preto žiadame týmto hlasovaním, aby sa eh, rešpektovali eh, dohody z Kotonu a aby sa uvažovalo napríklad eh, o zmrazení aktív a fondov um, E, pre všetkých tých, ktorí sú zodpovední za porušovanie ľudských práv. Ďakujeme slovo a pán Moraes. Ďakujem. Systematický boj proti ľudským právom je v apríli tu boli v hlavnom meste demonstrácie po týchto demonstráciách e, predst- hlavný predstaviteľ opozície bol zatknutý a zahynul v, e, v, vo vezení. Potom tu bola druhá vlna protestov a ďalšie útoky. Toto pre nie je nič nové. E, to utrpenie, neistota E, zásobovania potravinami. Od roku 1994 tu boli bola tu kritika pre zneužívanie ľudských práv. EÚ e musí okamžite konať, aby sme mohli bojovať proti tomuto maximálnou možnou mierou pani predsedajúca. Hovoríme o jednej z najchudobnejších krajín v Afrike aj vo svete. Viacej ako tretina obyvateľstva je pod prahom chudoby, teda menej ako 1,25 dolára za deň. Sloboda prejavu a iné slobody sú absolútne e, potlačené brutalitou režimu, ktorý je tam viacej ako 20 rokov vnúcujú sa arbitrárne, údajne tradičné postupy a takýmto spôsobom sa odsudzujú na smrť tisícky a tisícky ľudí. Rovnako je v ich trestnom poriadku e, zločin homosexuality a títo ľudia sú odsudzovaní na trest smrti a aj realizovaní e, arbitrárne zadržiavania represálie policajných jednotiek a my musíme zasiahnuť a zmraziť akúkoľvek pomoc, ktorá nejde gambijskému národu, ale ktorá ide do rúk vládárov. Rečník je prerušovaný. Posledný rečník v rámci uh, Eye. No, pani predsedajúca, ďakujem EÚ nebude, nemôže rešpektovať, že ľudské práva sú e, neustále e, potláčané v Gambii, ale aj inde. Prezident Diame e, porušil ústavu, nastolil Islamickú repub- Islamskú republiku a nastolil tak teror štátu EÚ musí mm, žiadať rešpektovanie legislatívy a ľudských práv v tejto malej africkej krajine, na to všetko EÚ musí zmraziť svoju pomoc gambijskému štátu, ale to sa nemá týkať humanitárnej pomoci. Treba podporovať národ, ale nie diktátora. Merci. Now I invite Commissioner Jourova. A teraz má slava pani Jourova, aby reagovala. Madam President, honorable members. Áno, situácia, pokiaľ je ľudské práva v Gambii, vedie k výrazným obávam, menovite v oblasti slobody prejavu, práv e, osob, osob LGBTI, e, týranie, izolácia. Využívame každú možnosť e, riešiť tieto otázky s našimi gambijskými partnermi a snažíme sa o zlepšenia. Často je to na programe podľa článku 8 politického dialogu, ktorý sa nedávno udial 26. E, e, apríla. Tieto obavy sa tiež nadniesli 11. apríla, keď e, ministri, minister zahraničných vecí diskutoval s vysokými predstaviteľmi EÚ. Bohužiaľ, útok na dva zriedkavé politické protesty len potvrdil naše obavy. Protestujúci demonstrujúci boli e, zatknutí, e, mnohí boli e, týraní, jeden zahynul vo väzení. Líder najsilnejšej opozičnej strany, Zjednotenej demokratickej strany, je momentálne súdený, obvinený z konšpirácie. Toto je osobitne znepokojujúce, pretože sa to deje pred prezidentskými a parlamentnými voľbami v decembri 2016 alebo v apríli 2017. EÚ vydalo stanovisko, ktoré vyjadruje naše obavy, pokiaľ ide o tieto zásahy a žiadame vyšetrovanie. Sme spoločn- súčasťou spoločného frontu, pretože po- podobné stanoviska e, vydalo OSN, Spojené kráľovstvo a USA aj ekonomické spoločenstvo západoeurópskych krajín západoafrických krajín pardon, mhm. a Africká komisia pre ľudské práva, OSN a Africká únia a ECOWAS e, e, vyslali minulý týždeň do Gambie misiu na vysokej úrovni, ktorá len zdôraznila výzvy k rešpektovaniu e, slobody zhromažďovania politickej účasti, aby sa mohli vykonávať vyšetrovania úmrtia opozič- členov opozície v nedávnom člán, e, dialogu podľa článku 8 26. apríla EÚ e, nadniesla tieto zásahy proti demonstrujúcim i ďalšie obavy. Na základe vlády gambijskej e, sa e, realizuje vyšetrovanie a výsledky budú zdieľať z EÚ. Delegácia EÚ v Gambii nadalej monitoruje úzko situáciu v kontakte s ďalšími zainteresovanými a výrazne vyzýva vládu Gambie, aby sledovala právny štát. Myslíme si, že je dôležité naďalej sa angažovať v dialogu s autoritami, s orgánmi, pretože je to najlepšia platforma na riešenie našich obáv a môže ovplyvniť situáciu v ľudskoprávnej oblasti. Európska únia naďalej bude podporovať e, Gambíčanov, v snahe o posilnenie demokracie, ľudských práv a právneho štátu a pri budovaní trvalo udržateľného a inkluzívneho rastu na základe dohody z Kotonu. Ďakujem. Ďakujeme pani komisárka. Dostali sme 6 návrhov.